Máme tri kategórie, štyri kategórie hlasovania. Máme teda štyri hlasovacie kategórie, ktoré majú rozličnú mm, dôležitosť. Aby ste vchádzali potichu. Ste samozrejme vítaní, ale ak budete ešte aj potichu, tak to bude lepšie. Takže pokračujeme v našej práci. Máme dve kategórie hlasovania spojené s rozpočtovým balíkom 2011, potom máme transfery, bežné transfery rozpočtu 2010 a potom máme bod pani Olmajer k politike budov. To je úplne oddelené, ale je to na programe. K rozpočtu 2011 Poprosím teraz o pozornosť. Všetko, čo bolo povedané počas diskusie, chápem, že viaceré skupiny socialisti, zelení, pán predseda, liberáli, GUE, žiadali o odklad hlasovania k bodom, ktoré sú spojené s ITERom a procesom pružnosti flexibility. Je to tak. A teda žiada niekto, aby sme hlasovali o týchto témach. Ak nebudeme hlasovať o týchto témach, tak navrhujem, aby sme odložili hlasovanie o týchto témach na mimoriadne stretnutie e, e, rozpočtového výboru. Počas diskusí som požiadal o praktické mm, dátumy a mohli by sme Samozrejme, že vám pošleme písomnú pozvánku, teda písomné potvrdenie. Mohli by sme využiť 13. decembra v Štrásburku medzi pol deviatou a desiatou v sále VIX 100. Áno, pán predseda. Myslím, pán predseda, ak to chápem správne, my žiadame o odklad na budúci rok. Nie teraz, pretože to my nechceme hlasovať dnes ani 13. decembra. Čiže váš návrh ja by som povedal, že by sme hlasovať o odložení správy BG a všetko, čo je spojené s ďalším nejakým dátumom neskorším na budúci rok. Teraz eh, predložím návrh je ako výsada predsedu rozpočtového výboru, môžem povedať, čo bude na programe. A teda konštatujem, že je viacero skupín, ktoré nechcú, aby sme, ktoré nechcú, aby sme dnes hlasovali a rozhodujem, že dnes sa o týchto veciach, že dnes tieto veci nepreberieme a uvidíme v pondelok. To znamená, z praktického hľadiska súhlasíte? Chcem, aby sme čo najdlhšie si zachovali jednotu v, v delegáciách e, Európskeho parlamentu. Ďakujem všetkým, ktorí mi v tom pomôžu. A ďakujem ostatným, ktorí mi dajú príležitosť, aby som si mohol robiť svoju prácu. Takže výhodou tohto riešenia je, že máme tu tri hlasovania, ktoré budú odložené. A otázku položíme na budúci pondelok. Medzi tým pre zástupcov ostatných inštitúcií a pre verejnosť pripomínam, že medzi tým sa uskutoční Rada ministrov, ktorá sa vyjadrí k návrhom Koreperu spojených s diskusiou, ktorú teraz máme Konferencia predsedov zajtra ráno, predsedov skupín, ktorí prejdú túto tému a rozhodnú o harmonograme preskúmania rozličných prvkov tohto rozpočtového balíka formou plenárky, teda pre rozpočtový výbor. Budeme mať toto stretnutie v pondelok a konferencia predsedov rozhodne o tom, či to bude zaradené na program budúci týždeň, alebo ako to niektorí navrhujú, budúci rok, alebo v roku 2012. Takže to znamená, že body, ktoré sa týkajú pružnosti, bod 2, 2 návrh správy Reimer Böge o medzištitelnej dohode e, spojené s ITERom, 2, 3, opravný rozpočet 2010. Tri spojené body sú odložené. A teraz môžeme prejsť e, Reimer. No so všetkou úctou, vážený pán predseda, tento balíček už nenesie viac môj, moje meno. A ja si tiež nemyslím, že rozhodnutie o tom, či ITER alebo nástroj flexibility by mal byť eh, preložený, či to necháme na konferencii predsedov. Je to v kompetencii výboru pre rozpočet a nemali by sme sa takéhoto rozhodnutia, takéto kompetencie vzdávať. Po druhé, ja beriem na vedomie, že v parlamente, nie len vo výbore pre rozpočet, vzniká dojem, ako keby spravodajca s na Stanovisko parlamentu um, bol za zachovanie súčasných, alebo sa zasadoval za minimálne uh, súčasné, súčasné nástroje flexibility. No a teraz necháva tých, ktorí chcú uh, bojovať ďalej, stať v daždi. Ja túto, toto nevyslovené obvinenie však rezolútne vyvraciam. Ja Nemusím nič dokazovať, v minulosti som jasne preukázal, že som za posilnenie práv parlamentu a ja som ja som za to, aby sme v správnom okamihu, aj keď ten výsledok nie je úplne uspokojivý, prijali. No a preto žiadam, aby som bol uvoľnený z pozície spravodajcu pre tieto dva body tak pre medziinštitucionálnu dohodu, ako aj viacročného finančného rámca až dovtedy. A teda vy musíte dovtedy prevziať spravodajcovskú funkciu za tieto body. Bohužiaľ, s ohľadom na súčasný vývoj nemôžem, nemám inú možnosť. z ohľadom na výsledok trialógu musím len oznámiť toto moje rozhodnutie. Ďakujem pekne. No ďakujem. Reimer. Myslím, že všetci pochopili, čo si myslíte a iste uznávajú vaše kompetencie a vaše želanie. No a vy ak si myslíte, že prišlo k nejakým prekvapivým výrokom, tak je to skôr chyba prekladov. že to je teda taký biblický výrok, ktorý snáď je plodom interpretácie. No, ja, ako vidím v týchto bodoch, by som vás zastúpil a prevzal úlohu spravodajcu. Salvador Garika ešte niečo chce povedať? Nie? Neskôr, dobre. No a teraz sa eh, by som ešte predtým, než dám slovo pani spravodajkyne, a chcel povedať, že budete potrebovať toto a zoznam hlasovania. Najlepšie by bolo, keby sme hlasovali jednomyselne, jednohlasne. Prosím, pripravte si svoje hlasovacie zariadenia, ktoré teraz vyskúšame, tak teda upozorním vás, že ich budeme používať a vyskúšame to. Takže ak chcete eh, uskutočniť eh, hlasovanie ohľadne rozpočtu na rok 2011, pani spravodajkyňa, ja som to pochopil tak, že je tu väčšinová a nie teda jednohlasná dohoda, že sa bude hlasovať na základe toho, čo, bol, čo navrhla Európska komisia. A tak, ako to bolo zmenené koreperom, ale z technických dôvodov, sa uskutoční niekoľko rôznych hlasovaní. Bude tu tiež niekoľko pozmeňujúcich návrhov zo strany poslancov. Budeme hlasovať niekoľkokrát, ako si to prajete zorganizovať, pani spravodajkyňa. No, ja. Možno nie ešte, všetkým jasné, že na tomto som spolupracoval s Helgou Trupel, takže ten hlasovací zoznam je jeden pre oddiel 3, ale pre aj ostatné oddely, takže hlasovanie Ehm, nie sme my dve na vine. Musí to byť jednotné, takže myšlienka hlasovať, ako som už povedala, v správe elektronickej pošty je, aby sme hlasovali najskôr o množstvách a poznámkach, oddiel 3 a ostatné oddiely, ďalej o rezervách, oddiel 3 a potom iné o, o, ďalšie oddiely a potom možno o tom, čo sme hovorili predtým. No a pred týmto hlasovaním hlasovali tiež o tých pozmeňujúcich návrhov o vlastných zdrojoch. Mám dve technické poznámky, no pretože sme počas našich prác zistili, že niektoré z pripomienok a, alebo poznámok, na ktorých sme sa dohodli, nie sú v novom návrhu rozpočtu komisie, tak sme sa dohodli, že tam budú zapracované. To znamená, v praxi, že jeden z nich je v, v línii 080401 a Helga Trupper to predložila ako pozmeňujúci návrh, takže čo sa týka čísiel a poznámok, toto je jediný, ktorý, o ktorom hlasu, ktorý navrhujem, aby sme hlasovali za. Je to pozmeňujúci návrh 003. Je to k línii 080401. No a Ďalej, dôležitý riadok 15.05.55 o využívaní akčného programu pre mládež. Ja by som bola rada, ak by to bol môj ústny pozmeňujúci návrh, ale teraz sme sa dohodli už na technickej úrovni, aby to, že to komisia tam e, zaradí. Nie je to tam z technických dôvodov, takže to je z mojej strany všetko pre, pozmeňujúce návrhy o čiastkách. To nie je prekvapivé, okrem tých, čo som už hovorila predtým, ktoré opätovne predložila Helga Trpel. Ja by som tiež chcela navrhnúť, aby sme hlasovali proti všetkým, ak je to možné. To si musíte skontrolovať, pán predseda, či je možné hlasovať o tom unblock. To by nám uľahčilo situáciu. Ak nie, tak to pôjdeme jeden po druhom. No a čo sa týka rezerv nie je možné navrhnúť hlasovanie en bloc, pretože tak, ako som povedala, 8 plus 3 eh, rezervy, tak chcela by som navrhnúť hlasovanie za 5. Takže o každom musíme hlasovať oddelenie. To je z mojej strany všetko. Ďakujem pekne. No už dobre. Prvé hlasovanie, eh, ktoré sa musí uskutočniť, sa týka využitia nástroja flexibility. Je to rovnaký výraz, ale je to úplne iné ako... Nástroj flexibility, ktorá je riadkom v rozpočte, kde sa umožňuje presiahnuť strop, tam treba osobitné hlasovanie odlišné od iných rozpočtových hlasovaní. Takže spravodajca Reimer Böge bol spravodajca e, eh, 500 miliónov. Pripomínam, že táto mobilizácia nám umožní získať e, finančné pokrytie všetkých priorit parlamentu v rozpočte 2011 v viazených rozpočtových prostriedkoch. Takže kto je za? Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Dvaja. Kto sa zdržal? Takže väčšina je za, nemusíme to elektronicky kontrolovať. Takže takto sme rozhodli a teraz navrhujem, aby sme prešli k hlasovacej tabulke. Je to oddiel 3. Všetci majú hlasovacie tabulky, všetci môžu hlasovať. Pripomínam, že samozrejme predložíme všetky pozmenujúce návrhy na hlasovanie a pripomínam, že ak v pléne na najvyššej úrovni Rade ministrov, keďže Rada a plé... Rada je ako plénum pre parlament, takže ak nedosiahneme e, súhlas, tak potom bude potrebné zmierovacie konanie. Zdá sa, že k rozpočtu 2011 sa snažíme dospieť čo najrychlejšie k dohode a v súlade s tým hlasovať na našej úrovni to, čo schválil Koreper. Ale sú tu určite sporné body, hlavne k rezervám. Takže Pokiaľ ide o kategóriu 1a, máme pozmeňujúci návrh 18 pán, pána Sorena Zondergarda z GUE. Spravdajce je proti. Kto je za? 4. Kto je proti? ostatní, zdržal sa, zamieta sa. 012, návrh Gorana Ferma, spravodajca je proti, kto je za? Proti. Väčšina je proti, kto sa zdržal? Dvaja. Zamieta sa, ale pán Portaž žiada o slovo. Pán Portaž. Pán predseda, ak chcete, aby hlasovanie bolo jednoduchšie, tak ja nie som proti. Ak v prípade, že moja skupina predkladá podmienujúce návrhy, tak sa tieto, skup- tieto návrhy vezmú unblock. Ďakujem pekne. Aj ostatní budú nasledovať váš príklad, tak to bude veľmi dobré. Navrhujem teda po návrhu pána eh, Portaša, aby 38 až 22, teda 41, 39, 40, 42, 43, 17 a 22 a ešte 1, 21. To sú všetko pozmeňujúce návrhy GUE kategórie 1A. Hlasujeme podľa týchto kategórií. Aby sme toto odhlasovali unblock, pán Portaž súhlasí. Spravodajca je proti týmto návrhom. Kto je za tieto návrhy? Pán portáš. Kto je proti? Viacerí. Kto sa zdržal? Ďakujem. Pán ja sám o sebe nemá väčšinu, takže všetky návrhy sme zamietli. A teraz tu máme 49. Pani Andersen, kňa je e, proti. Kto je za? Dvaja proti. Kto sa zdržal? Jeden sa zdržal. Zamieta sa. Trojka, Helga Trüper má súhlas pravodajcu, ako hovorí. Kto je za? Ďakujem. Proti? Štyrie. držal sa. Jeden sa zdržal. Schválené. 50. E, pani Andersen, spravodajkynia je proti. Kto je za? Proti? Ďakujem. Zdržal sa. Zamieta sa. Jednotka Helga Trupel, spravodajca je proti. Kto je za? Zelený. A pán Portáš, kto je proti? Ostatní, mnohí, ďalší, kto sa zdržal? Jeden sa zdržal. Ann Jensen žiada o slovo. Ann? Inspired. Mm, keďže ma inšpiroval pán Portáž, ja môžem povedať, že pozmeňovacie návrhy od Fiony Hall e, tiež môžeme odhlasovať unblock je z mojej skupiny, pani Hall. Ďakujem za tento duch spolupráce. Vôbec ma to od nej neprekvapuje, takže všetky návrhy pani Hall v kategórii 1A, pretože musíme hlasovať kategóriu po kategórii, čiže od 009 až po 005. Spravodajca je proti, kto je za? 004 opravuje sa, pán predseda. Takže je tu rozdiel názorov. Um, overíme to o chvíľku elektronicky, takže od 04, 09, 8, 7, nie. Máme tu jedného socialistu navyše. Aj jeden EPP navyše. tak ja nehlasujem, ale socialisti Juta. Juta a ja nebudeme hlasovať. Takže teraz vyberám kartičku. Takže dávam na hlasovanie tieto návrhy. Spravodajca je proti. Otváram hlasovanie. Juta nehlasuje. Inge hlasovala. Končím hlasovanie. Končím hlasovanie. Výsledok hlasovania. 19 za, 22 proti, takže zamietnuté. Kategórii 1b, 3 pozmeňujúce návrhy GUE, ktoré dávam amblok na hlasovanie spravodajce proti, kto je za. GUE, kto je proti? Všetci ostatní, kto sa zdržal? Nikto. Pán Portaž ste sám. Takže zamieta sa. V kategórii 2 máme sériu návrhov pána Ehrenhausera, ktorý tu nie je, takže dávam to na hlasovanie unblock. Kto Spravodajca je proti, kto je za? Prepačte, pán Ehrenhauser je tu. Prepačte mi. Prepačte, samozrejme som prítomný. Prepačte, nevidel som vás. Wunderbar, ja. Dobre, takže mikrofón funguje. Samozrejme, som prítomný a ja som e, nežiadal, aby sme hlasovali unblock. Ja by som bol rád, keby sme hlasovali jednotlivo o mojich návrhoch. Ano, e... V poriadku, takže prosím o prepačenie. Nevidel som vás. Keďže ste prítomní, tak akceptujete to, aby sme hlasovali unblock? Ja, genau, das wollte ich vorher sagen. Nein, ich bin... Práve som sa pokúšal to povedať. Nie, nesúhlasím s týmto návrhom. Máte na to právo. Kolegovia to určite ocenia. 57, kto je za? Ďakujem, proti. Zamieta sa 58 za. Proti. Držal sa, zamieta sa 59 za. Proti. Zdržal sa, zamieta sa 60 za. Proti. Držal sa, zamieta 61 za, proti, držal sa, zamieta sa 62 za, proti, zdržal sa, zamieta sa 63 za, proti, zdržal sa, zamieta sa 64 za, proti, zdržal sa, zamieta sa 65 za, proti, zdržal sa, zamieta sa 66 za, proti, Držal sa, zamieta sa 67 za. Proti. Držal sa, zamieta sa. Teraz máme návrh GUE. Máme ich viacero. Čiže 19, 20, 44, 45, 46, 47, 48 a to je všetko pre kategóriu H1B a ďakujeme pánovi Portašovi za jeho súhlas, pretože budeme hlasovať unblock. Spravodajce je proti. Kto je za? Kto je za tieto návrhy? Pán Portaž je za. Kto je proti? Väčšina. <clears throat> Takže všetky sme zamietli. No a teraz sa dostávame k 68. pána Ehrenhausera. Kto je za? Proti? Držal sa? Zamieta sa 69. Ten istý autor, spravodajca je proti, kto je za? Proti. Držal sa, zamieta sa. 70, pán, Erha, eh, pán Ernhauser, to je za, proti, zdržal sa, zamieta sa. Pán Ernhauser nehlasuje za svoje návrhy, ale my hlasujeme. Takže 71 za, proti, zdržal sa, zamieta sa. Všetky návrhy GUE nasledujú, a to sme odhlasovali, a tým sme skončili kategóriu H2. Teraz prejdeme k 3A. Pani Andersen, spravodajkyňa, spravodajca proti, kto je za? Pani Andreasen, pán štastieš štyria, teda pán štastieš, to je proti? Ďakujem, zdržal sa. Zamieta sa. Potom jeden návrh GUE 24. Spravodajca je proti. Kto je za? Ďakujem. Proti? Ďakujem. Zdržal sa? Zamieta sa. Jeden návrh kategórie H3B GUE. Spravodajca je proti. Kto je za? Štyria. Kto je proti? Ďakujem. Zdržal sa? Zamieta sa kategórii 4 máme sériu pozmeňujúcich návrhov GUE. Ide o tri návrhy na konci strany. Otáčam stranu. Potom máme návrhy 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 a 35. Spravodajca je proti. Dávam to na hlasovanie unblock. to je za? Ďakujem. Proti? Ďakujem. Zdržal sa? Zamieta sa. Teraz 76, pani Andreasen, kto je, spravodajskyňa je proti, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnutý. Ďalší pozmeňujúci návrh pani Andrea, Andreasen, 78, spravodajca proti, kto je za? Pani Andreasen a tri ostat, traja ostatní, kto je proti? zdržal sa, zamietno, zamieta sa. Ďalej máme pozmenujúci návrh k banánom. Helga Trupel, spravodajca je proti. Kto je za? Proti? Väčšina je proti. Zelení a socialisti sú menšine k banánom. Takže zamieta sa. Prejdeme ku kategórii 5. Máme tri pozmenujúce návrhy pána Ehrenhausera. 80. Spravodajca je proti. Kto je za? Proti. Držal sa. Zamieta sa. 81. Za. Proti. Zdržal sa. jeden sa zdržal. Zamieta sa. 83 za. Proti. Zdr- <laughs> proti. Zdržal sa. 1. Zamieta sa. E, k ostatným oddielom máme pozmeňujúci návrh 87 pani Andreasen, spravodajce proti, kto je za? 4. Proti? Držal sa, zamieta sa. 90, pán Ehrenhauser, spravodajce je proti, kto je za? Proti? Držal sa, zameta sa. Pozmením si návrh, ktorý mi leží na srdci k vlastným zdrojom. Spravodajca je proti. Kto je za? Ďakujem. Proti? Rovnaká väčšina ako pred chvíľou zdržal sa. A nemôžem hlasovať, pretože máme tu príliš veľa členov EPP. A dúfam, že predseda eh, zelených eh, určite uzná, ako veľmi tým trpím. Áno, áno, možno trošku o niekoľko dní menej v očisti ma tým pádom čaká. Ale uvidíme, dobre, takže teraz 14. Goran Ferm, spravodajca je proti, kto je za? Ďakujem, proti. Držal sa, zamieta sa. Teraz prejdeme k hlasovaniu o návrhoch e, k rezerve. Navrhujem a spravodajca ma kontroluje, aby sme hlasovali unblock, aby to bolo koherentné. Ide o všetko, čo sa týka kategórie 1A. Ide o rezervy na nové agentúry Všetko je to koherentné, takže dávam to na hlasovanie unblock, čiže všetky rezervy 1A, spravodajca je za, kto je za? Ďakujem. Proti? Jeden. Zdržal sa? K 3A to isté, unblock, e, tieto dva návrhy. Nie? Nie, sú to dva rozličné orgány, takže máme XIS 2, generálny riaditeľ pred chvíľou vyjadril znepokojenie tým, že budeme mať 100% rezervu. Toto znepokojenie generálneho riaditeľa znamená, že spravodajca mení alebo nemení svoje stanovisko. Poviete mi, kým to dám na hlasovanie. Dobre, dám to na hlasovanie. Pozmenici návrh 72. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Takže rezova je schválená. 73. Európske policajné kolegium, to je rezerva, za ktorú je rada. To hovorím pre informáciu komisii, kto je za, proti, držal sa, jeden sa zdržal, schválené. 3b, spravodajca je proti, takže to stiahujete? Dobre, to sa stiahuje. K kategória číslo 4. Prepačte, pani spravodajkynia. Ak dovolíte, jedna pripomienka. E, trošku som váhala e, s tým, že by som tvrdila, že sú stiahnuté. Ja nie som totiž to autorka týchto návrhov, nemôžem ich stiahnuť. Sú opätovne predložené. E, myslím, že je vhodnejšie, keby sme od nich vždy hlasovali pretože máme tieto nové informácie, zmenila som svoj postoj k rezervám, ale možno e, predsa len niektorí by nesúhlasili, teda mali by sme im dať možnosť, aby prejavili svoj názor hlasovaní. Eh, eh, Znamená to, že chcete, aby sme to dali na hlasovanie, tú 75 -ku? Áno, dobre. Takže 75 5. Spravodajca zmenil názor. Je proti. Kto je za? Nikto. Proti. Takže 77. Spravodajcu. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Nikto sa nezdržal, takže je to schválené. 11. Goran Fern, spravodajca je proti. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Takže aj toto sa týka banánov a vidím, že Goran Ferm prebral úlohu pána Šuriana, ktorý tu dnes popoludní nie je k banánom. Teraz sa dostávame ku kategórii 579, kto je za? Ďakujem, proti. Jeden je proti, zdržal sa. Nikto. Schválené. 10. Goran Ferm. Spravodajca je proti. Kto je za? Je viac za. Takže elektronické hlasovanie. Ja ani Juta nehlasujeme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 21 na 21. Takže zamieta sa. 82. Tu máme dva pozmenujúce návrhy alebo jeden eh, v dvoch častiach. Eh, Sidonia to nesťahuje. Hlasujeme teda. Amblok o dvoch častiach 82. Ona je proti. Kto je za? Proti. Väčšina je proti. Zdržal sa. Zamieta sa unblock. 84 Special Advisor, správodajca proti, kto je za? Proti. Zdržal sa. Niektorí hlasovali aj za, aj proti. Ale sme skôr proti. Naozaj škandinávci eh, vedia šoferovať aj na lade. Osemdesiatpäť. Spravodajca je za. Kto je za? Proti. Dvaja zdržal sa. Schválené. 86, pán Ehrenhauser, spravodajca je proti, kto je za? Proti. Zdržal sa. Zamieta sa. K ostatným oddielom ešte stále sú to rezervy. Máme dva pozmenujúce návrhy Helga Trupel. Môžeme to odhlasovať spolu, pani spravodajkyňa. To už nie je rozpočet Sidony, ale Helgi, Helga tu nie je a dôstojne ju niekto nahradí, takže môžeme to urobiť unblock. Takže unblock, pravda je za, kto je za tieto dva návrhy, od, čiže 88 89 proti, zdržal sa, nikto sa nezdržal schválené a takisto 15 a 16 Gorona Ferma e, vezmeme unblock, kto je za, proti, Nie je tu väčšina. Takže toto sa zamieta napriek podpore spravodajcu. A teraz prejdeme ku všetkým tabulkám, ktoré korešpondujú so mzdami. A aby som odpovedal na otázku, ktorú som pred chvíľou položil Helga Trupel, ale Helga dočasne tu nie je financovanie tých rozpočtových operácií nemá negatívny dopad na rozpočet fungovania ostatných inštitúcií. Sú to pozitívne dopady, keďže tým, že sa vykoná rozhodnutie súdneho dvora, tak sa navýšia platy. Ale nie je tu negatívny dopad. Takže ja predpokladám, že naša spravodajkynia je skôr za. Takže unblock, tabulka. Kto je za? Ďakujem. Proti? Zdržal sa? Jeden sa zdržal, ďakujem. Tým pádom sme skončili s číslami. A teraz eh, tu je uznesenie. Spravodajco dáva na schválenie uznesenie, ktoré ja by som povedal je čisto deskriptívne Čiže je to deskriptívne, ale sú tam pozmeňujúce návrhy. Autor, nie, prepačte, je tam viacero autorov. L'amendement 1 de M. Hartong. Návrh číslo 1, pán Hartong, spravodajkne proti teza. Pán Hartong je za, dva, ja sú za, kto je proti? Zdržali sa, zamietnuté. Ďalej. Pán Haglund. Liberáli, môžeme to poňať unblock? Nie? Áno alebo nie? Dobre, takže jednotlivo. E, čiže návrh číslo 2, pána Haglunda, kto je za? Proti? Musíme si to preveriť elektronicky. Juta nehlasuje, ani ja nehlasujem. Hlasujeme o návrhu číslo 2. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 19 hlasov za, 21 proti, e, teda návrh bol zamietnutý. Trojka, kto je za? Proti? Stali si sa zdržali. No už návrh je zamietnutý. Štvorka, pána Haglunda, kto je za? Proti? Musíme si to preveriť elektronicky. Myslím, že je to podobná väčšina ako pred chvíľou, ale máme tu rôzne aliancie. E, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie o návrhu číslo 4. E, návrh bol zamietnutý. Teraz návrh číslo 5, pána Hartonga. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. Ďalší návrh pána Haglunda. Spravodajkňa je proti keza. Proti? Preveríme si to opäť elektronicky. Myslím, že to došlo k posunu. Otváram hlasovanie o návrhu číslo 6. Končím hlasovanie. 19 za, 20 proti. Tesná zmena, ale návrh bol zamietnutý. Návrh číslo 7 a návrh číslo 8 pána Hartonga. Sú to rovnaké návrhy. Hlasujeme elektronicky, aby sme získali čas. Otváram hlasovanie o návrhu 7 a 8. Končím hlasovanie. 20 hlasov za, 21 proti. Teda je to skutočne veľmi tesné, ale oba návrhy sú zamietnuté. Teraz hlasujeme menovite o celej takto pozmenenej správe. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 27 za, 5 hlasov proti a 10 sa zdržali. Teda tento návrh je schválený a blahoželáme spravodankyni, ktorá odvedla vynikajúcu prácu. Rád by som poďakoval všetkým eh, poslancom, všetkým členom výboru. Rád by som poďakoval pani Helge Trupel a všetkým členom výboru. Ďakujem za spoluprácu. Ale ešte nekončíme. Pán Alvaro sa hlasí slovo. Pán predseda, ja som sa chcel vyjadriť, e, aj kým tu máme zástupcu pre, konferencie predsedov, um, ktorý má také dvojité e, členstvo, pán Kon Bendit je aj členom výboru, aj členom konferencie predsedov, rád by som to využil. Myslím, že to trošku zapadlo, zaniklo, čo povedal pán Böge, že chce stiahnuť svoje meno zo správy. nie je to niečo, čo by urobil pravidelne kolega Böge, ja už ho poznám 6 rokov a nikdy som to ešte nevidel. E, celkovo e, v parlamente to vidíme len veľmi zriedkavo, iba ak je veľmi jasný rozpor v rámci postupu, ktorý sa dá ľahko zadefinovať. E, predsa len by som rád podotkol aj vzhľadom na to, čo povedal pán Böge v súvislosti s rokovacím poriadkom, keď e, túto tému uzavrieme, koordinátori, e, bol by som rád, keby koordinátori výboru pre rozpočet mohli aspoň zvážiť e, s konferenciou predsedov, možno by sa stretli a prerokovali tieto pravidlá spôsobilosti a právomoci, pretože to nie je len tak, že tento náš výbor by mohol sa stať obeťou akejsi univerzálnej právomoci konferencie predsedov, to sa týka aj iných výborov. Myslím, že na to predsa máme rokovací poriadok. Isté, že môžeme aj odísť, keď je nám to nepríjemné, vypočuť si niečo. E, môj milý, to si musí jednoducho vypočuť. Isté, že v pléne sa môžeš rozohniť, ale tu ide o skutočnú demokraciu. A aj zelený poslanec si to musí byť ochotný vypočuť. Prepašte, ale to tak. Pokojne si sadni. Ja na teba predsa neutočím osobne. To nie, ale e, musí byť predsa jasné, že konferencia predsedov má e, povinnosť rešpektovať právomoci výborov. A nie je predsa priateľné, aby v takýchto prípadoch to prebehlo takto. Isté, že ani moja skupina nie je bez viny. To sa týka všetkých predsedov e, skupín Noa Šulca, toho úplne. Nemusíme e, to posúvať e, na um, humornú úroveň, nechcem to preháňať. Myslím, že je potrebné sa stretnúť s konferenciou predsedov a, a pohovoriť o tom, prečo veci prebehli tak, ako prebehli. Prečo nežiadame priveľa, aby sa dodržiavali právomoci výborov a aby sa vysvetlilo, prečo v niektorých prípadoch by mohlo byť nevyhnutné postupovať inak. Ale musí to byť po dohode s daným výborom. Yeah. But, Milé kolegyne, kolegovia, dobre, počkajte. Milý kolega, ja som si všetko teraz pozorne vypočul, čo bolo povedané. Bolo to zaujímavé mm, aj o kolegovi Bojgem. No a skúsenosti sú také, a to vieme, od, vo Francúzsku od 86. a 68. že Daniel Cohn-Bendit, keď má možnosť niečo povedať, tak eh, je to vždy veľký zážitok ale tak si to chceli. Nech sa páči, nech sa páči. No, ja mm, nechcem nič namietať milému kolegovi, ale e, v rámci tejto konfrontácie sme v politickej debate, ktorá z rozpočtovej strany na jednej strane má veľký význam, ale súčasne má význam pri interpretácii toho, čo o čo ide v Lisabonskej zmluve. No a preto Lisabon, teda konferencia predsedov zasiahla, pretože my v, od prijatia Lisabonskej zmluvy sme stále medzi dvoma mlinskými kameňmi, kameňmi medzi radou a parlamentom, ktorý interpretuje Lisabonskú zmluvu inak. No a preto od začiatku tá situácia, ktorá je ťažká aj pre Alana to bolo veľmi náročné, pretože v rovnakej situácii, ktorej rokoval on, v rovnakej situácii rokoval aj Buzek. No ale poprvýkrát je tu politická konfrontácia, e, ktorá je rozhodujúcou konfrontáciou medzi radom, radou a parlamentom. No a preto od začiatku tu bola táto dichtomia. No a ja chápem, že sú tu problémy, ale nie je náhoda, že všetci predsedovia všetkých politických skupín e, vedú túto, túto konfrontáciu. No a napríklad ja som nebol spokojný s tým, ako v podstate len Ferhovstad a ja, ktorí sme podporili e, Alana Lamasúra s konventom. No a vtedy ste tiež vy vo výbore nemali silu a podporiť predsedu. To boli dvaja predsedovia e, z, predse- z konferencie predsedov Guy Verhofstadt a ja, ktorí sme podporili vášho predsedu. Vy všetci ste ho nechali padnúť, takže e, taká jednoduchá tá hra nie je, drahý priateľ, ale teraz musím ísť, pretože som prislúbil, že spravím ešte aj iné veci. Ja som vždy ochotný prísť aj na budúce a celé hodiny môžeme venovať tejto téme. Ja nejdem, pretože by mi to tu bolo nepríjemné. A to by bolo poprvýkrát v živote, e, že sa vyhnem diskusii, pretože mi je nepríjemné. Bien, je vous avais prévenu, mes chers collègues. Alors... Dobre, drahé kolegyne, kolegovia, ja som vás varoval. A ďalej tu niekoľko žiarostí o slovo. Požiadam vás o maximálnu mieru stručnosti, pretože to hlasovanie by sme predsa len mali dokončiť. Pán Hartong žiadal o slovo. No, je mi ľúto, že pán Kohn Bendit uh, už odišiel, pretože to mohla byť zaujímavá diskusia. Chcel som sa spýtať len jednu vec. Koho sú to peniaze? Myslím, že to je, mm, sú to peniaze členských štátov a nie peniaze Európskeho parlamentu. Áno, otázku budete môcť eh, pánovi kompenditovi položiť, keď sa s ním stretnete. My my mu ponúkneme, my ho vždy radi príjmeme, no, Joran Ferm. Áno, súhlasím s Alexandrom Alvárom, že toto je diskusia nevyhnutná, ale nie eh, práve v tomto okamihu. Na túto, na túto debatu sa treba pripraviť, pretože je tu zmetelka v rámci kompetencií rôzne sekretariáty sa tu miešali, takže bolo tu skutočne veľký zmetok a tento problém treba do budúceho roku vyriešiť po druhé, čo sa týka Reimera Bögeho a jeho rozhodnutia. To skutočne lutujem, pretože on je vynikajúci spravodajca. V podstate vo všetkom sme sa zhodli, okrem tých záverečných krokov, záverečného hlasovania. Inak sme sa na všetkom zhodli vo vynikajúcom kontexte Komunikovali sme prakticky každý deň no a myslím, že odviedol vynikajúcu prácu, takže to skutočne lutujem. Dúfam, že sa nám v budúcnosti podarí nájsť riešenie, pretože to je najdôležitejšia správa alebo poz najdôležitejšieho spravodajcu. Dobre, ďakujem pekne. Ja dúfam, že všetci pochopili, čo si práve povedali Reimer kolega Kombendit už odišiel, možno by, chcel by som sa poukázala na to, možno naše služby alebo sekretariát by mohli vypracovať nejaké podklady o tom, ako výbor pre rozpočet v histórii Európskeho parlamentu už od začiatku každý rok a v prípade každého finančného výhľadu využil, využil rozpočtové konanie na to, aby získal viac práv to nepotrebuje nejakú špeciálnu angažovanosť konferencie predsedov. To tento výbor, tým sa tento výbor vyznačuje, mm, vyznačoval ešte pred rokom 79. Takže nepotrebujeme nikoho, aby nás sa uh, poučoval, ja myslím na Tomasa Princa a mnohých ďalších, ktorí uh, to presadili a možno by bolo dobré pripomenúť si niečo také, a začať opäť dobrú spoluprácu. Ďakujem. No a teraz vám navrhujem, aby sme prešli k hlasovaniu o bode 10. Teraz skončili sme rozpočet a vraciame sa k našej bežnej práci. No a mm, ľahšie dosiahneme aj dohody. dohodu. Jedna sa o prevody. A teraz pán Láslo Šurian je tu? Nie je tu? Je tu teda niekoľko prevodov. Podľa mňa ich môžeme prejsť veľmi rýchlo. Prevod číslo 60, ktorý má umožniť financovanie banánov, ale k tomu nemáme právny základ. Právne by bolo lepšie, ak by sme pri hlasovaní nahlasili 66, takže 60 vám doporučujem hlasovať proti, kto je teraz teda za a tento prevod. Zdržali sa zamietnuté. No a teraz v mene spravodajca by som vám navrhol, aby sme prijali 63 a môžeme hlasovať unblock. Jedná sa o prevod 63, 63, 66 to sú prevody na základe dohody z trialógu. Môžeme prijať za predpokladu, že časť prebytkov zo správy budú využité na financovanie banánov a riadky ICA ICI a necháme ich teda bokom, aby sme ich mohli využiť budúci rok na ICI. No a hneď to preto, aby sme na humanitárne mohli reagovať tomu, čo potrebuje Haiti a Pakistan. Jedná sa teda o tri prevody a clearing účtov, polnohospodárska záležitosť. No a preto toto všetko teraz prekladám mám blok, to je za, proti, kto sa zdržal. Tieto prevody sú teda prijaté. Pán Vladimír Maňka má ďalšie prevody pre iné inštitúcie. Ďakujem, pán predseda. Mám e, pred sebou tri prevody Prvý z nich je prevod C13. E, jedná sa o nákup budovy e, v Sofii. My sme ho odložili e, z posledného rokovania kvôli tomu, že spravodajkyňa pre budovy je pani Holmajer. A ja som pripravený samozrejme o tom hlasovať, ale mám také otázky aj na pani poslankyňu alebo na iných ľudí, či sú doriešené právne otázky v oblasti nákupu budovy v Sofii, to je jedna vec. A druhá vec je, že e, táto budova by mala slúžiť aj Európskemu parlamentu, aj Európskej komisii ako Európsky dom e, v podiele 40 Európsky parlament a 60 Európska komisia. Či sú doriešené aj spôsoby platby komisiou a termíny platby komisiou. Čiže e, by som prosil pani spravodajkyňu Holmajer, ktorá nám o tom povie viacej. Ďakujem. Euh, Ďakujem vám. Najskôr jedna žiadosť od pána Hartonga a potom pani Olmajer odpovie na obe otázky. Pán Hartong. Eh, pán predseda, ja som chcel ešte si najskôr vypočuť reakciu pani Holmajera, až potom vystúpi Monika. Ďakujem, pán predseda. Najskôr e, otázka je oprávnená. Dnes chceme urobiť iba presun, nechceme e, notifikovať Sofiu a to práve z toho dôvodu, e, ktorý naznačil kolega Maňka, že niektoré právne otázky ešte nie sú 100% vyjasnené. Ak dovolíte, v krátkosti popíšem, o čo ide a chcem požiadať aj o podporu kolegov v súvislosti s tým, E, čo zastupujem voči parlamentu alebo komisii. Budova e, je tzv. informačnou kanceláriou a takáto kancelária má vo svojej budove ešte ďalšieho vlastníka. E, dozvedela som sa, že vlastník najskôr musí súhlasiť s tým, že keď on e, bude prenajímať svoje vlastné poschodie, nebude sa to dávať organizáciám, ktoré sú pochybné alebo mm, majú činnosť, ktorá nie je v súlade s našim presvedčením, e, prípadne dokonca je namierená proti Európskej únii, mm, aby tam nebol nejaký e, obchod s erotickými potrebami alebo niečo podobné. Ak e, sa um, e, nájom sa k tomuto nezaviaže, tak e, je potrebné uh, nájsť nejakú inú budovu. transfer ešte nerozhodne o tom, či túto budovu berieme alebo nie. O tom sa bude rozhodovať až na budúci rok, keď budeme mať všetky potrebné dokumenty k tomu. Je vous remercie, Monika. Ďakujem, Monika. Pán Hartong. Ďakujem. Teda znamená to, že 10 miliónov eur e, vynieme na túto renováciu Európskeho domu. E, ja myslím, že je nepochopiteľné, že v týchto ťažkých časoch budeme takto podsúvať takúto vysokú sumu. Pani Holmajer, e, ja Eh, dosť zriedkavo odpovedám takto ostro, ale myslím, že je vhodné, keby sme si preštudovali dokumenty predtým, než sa vyjadrujeme k veciam. Mm, myslím, že eh, je jasné z dokumentov, že tá suma nebude dokonca ani, ani 10, ale 9 miliónov a eh, dokonca nezodpoveda skutočnej trhovej, trhovej cene. Na trhu sú takéto budovy o mnoho drahšie a v dôsledku potom to bude znamenať, že by toto rozhodnutie bolo o mnoho rozumnejšie, keby sme túto budovu kúpili, ako keby sme platili každý mesiac vysoký nájom. Preto parlament navrhuje, aby sa táto budova kúpila, ale samozrejme iba za trhovú cenu, aby e, sme pri prípadnom opätovnom predaji e, získali aj nejaký zisk, ale na veľmi pevnom základe a nie na nejakom e, pochybnom. Ďakujem, pán Bokroš. Najskôr by som rád požiadal pána predsedu, aby zradil poriadok v miestnosti, pretože e, tu nič nie je počuť. Pán Pokroš má pravdu. Poprosím tým, ktorí sú tí, ktorí nechcú byť súčasťou stretnutia, aby opustili sálu a ostatní, prosím, buďte potichu, pán Bokroš. Má slovo. Ďakujem. A tá druhá vec, ktorú som chcel povedať, je, že ešte stále nechápeme, prečo Európsky parlament potrebuje budovy v ktoromkoľvek hlavnom meste. Nie je to isté, že otázka politiky budov, ale predsa len budeme hlasovať proti, pretože nevidíme dôvod, prečo by parlament mal kúpovať takéto budovy. Monsieur Hartong. Pán Hartong. Pán predseda, som veľmi rád, že pán kolega Bokoroš prednesol túto pripomienku. Ehm, či už tá budova stojí 9 alebo 10 miliónov, je to politické rozhodnutie. Práve v týchto ťažkých časoch by sme nemali navyšovať um, sumy iba preto, aby sme kúpili takúto nádhernú budovu, či už Sofie alebo niekde inde. Ja to považujem za nepochopiteľné, že sú ľudia, ktorí e, sú skutočne v takej zlej hospodárskej situácii, že nemajú z čoho žiť a my tu nakupujeme budovy. Uh, Madame Olmayer. Pani Olmayer. Ja budem e, veľmi stručná. To, tá informačná kancelária nie je len kanceláriou parlamentu, ale je uh, kom, kanceláriou, ktorá slúži aj komisii. Teda je to spolupráca oboch Okrem toho ušetríme do značnú sumu, že kúpime túto budovu a nebudeme si ju prenajímať. Potom, ak by sme ju predali, tak e, samozrejme získame niečo, pretože časom e, e, sa zvýši hodnota tejto budovy. Podľa mňa toto rozhodnutie je zodpovedné a myslím, že trvalý postoj proti takýmto opatreniam, iba pretože sa musí šetriť, to podľa mňa nemá význam, pretože E, v budúcnosti by to viedlo k tomu, že by sme museli platiť e, čoraz vyššie najmy každý mesiac. Teda znamenalo by to, keby sme nechceli takéto kancelárie, že nechceme, aby sa poskytovali informácie o európskych inštitúciách v žiadnom hlavnom meste v členských štátoch. E, toto nie je samotné rozhodnutie Európskeho parlamentu. Už sa rozhodlo spoločne, že sa zriadia takéto kancelárie. A čo sa týka otázky pána Maňku, komisia E, samozrejme bude financovať ten svoj 60-percentný podiel využívania tejto budovy, tak toto bolo rozhodnuté. Yeah. Donc, alors... poriadku, takže posledný krám dá, krát dám slovo pánovi Bokrošovi a Hartongovi a potom prosím nášho spravodajcu, aby to uzavrel pán Bokroš. Ja by som bol nerád, keby sa to zbytočne preťahovalo. Isté, že ja e, súhlasím s pánom predsedom, aby sme to uzavreli čo najskôr, ale len aby som eh, uviedol veci na priamu mieru, nemyslím si, že parlament eh, potrebuje eh, nejaký fyzický priestor v Sofii alebo v nejakom inom meste. V porovnaní s tým, čo hovoríte, je to úspora, ale v porovnaní s tým, čo ja tvrdím, to nie je úspora. Bon, merci, Ďakujem, pán Hartong. Ďakujem. Ja si nemyslím, že pani Holmajer ma dokáže presvedčiť. E, ja si myslím, že to, že sa ušetri 10 miliónov, e, to jednoducho neprejde. Ja len žiadam o to, aby sa e, prejavil rešpekt voči tým poslancom, ktorí demokraticky majú iný názor ako pani Holmajer napríklad. Plne rešpektujeme práva všetkých poslancov a na tom sa ja podielam osobne. Ja len chcem teda neviem, ako to je vo vašej krajine, ale ja som e, z juhozápadu Francúzska, kde všetky rozhodnutia sú centralizované, teda vo Francúzsko. Vláda je v Paríži, ale všetky organizácie, profesné podniky, mimovládne organizácie e, majú sídlo v Paríži. A teda keď chceme hlbšie poznať túto agentu, musíme sa skontaktovať so všetkými, teda v mojom prípade vo Francúzsku, alebo poprosím o interviu napríklad novinárov, tak tí všetci sú v Paríži, ak ak by sme nemali nejakú kanceláriu v eh, Paríži, tak jednoducho nemali by sme kde robiť naše aktivity. Buď pôjdeme do nejakej kaviarne, alebo do budov nejakých lobbystov. Takže pre dôstojnosť parlamentnej práce potrebujeme kanceláriu a v prípade Francúzska eh, má 29 europoslancov jednu kanceláriu v Paríži. Je to pekná eh, kancelária, pekný priestor. Pani Grelie má kanceláriu pod tým, ktorú zdieľa s ostatnými kolegami. Skutočne existuje mrhanie, ale nie v tejto oblasti. Takže záver má tu má slovo náš pán spravodajca, ktorý nám povie, ako máme hlasovať. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som ešte podotknúť, že že táto budova je v súhľade so strednodobou stratégiou v oblasti budov, ktorá bola schválená v marci a e, rozhodne je toto riešenie ekonomickejšie ako prenájom ja eh, ešte by som... Eh, potrebujeme vedieť eh, tie právne otázky, ako budú doriešené. To, to budeme vedieť zrejme možno budúci rok. Potrebujeme vedieť od komisie, že akým spôsobom bude splácať tú svoju splátku, to znamená koľko rokov, to je ďalšia vec, aby, aby to bolo aj pre nás výhodné. A samozrejme, ja navrhujem tento transfer dnes odsúhlasiť s tým, že ostatné veci doriešime následne. Ďakujem. Ďakujem. Takže jedno upresnenie pod kontrolou nášho spravodajcu. Povedali mi, že sme dostali list 6.13, e, technická korekcia, to znamená, že ten prevod by mal byť v sume troška, troška nižšia, 9 miliónov 240 tisíc, nie 9 miliónov 900 tisíc. Kto je za tento prevod tak, ako to odporúča náš spravodajca? Ďakujem. Sú ľudia, ktorí sú proti? Skutočne je to tak. Piati. Kto sa zdržal? Ďakujem. Prevod je schválený. Ďalší prevod, pán spravodajca. Pán predseda, pred týždňom sme odsúhlasili 6 presunov, keď e, európske inštitúcie budú musieť mimoriadne vyrovnať nedoplatok, e, ktorý vyplýva z nevyplatených odmien za rok 2009, s tým, že 24. novembra súdny dvor zrušil nariadenie rady a teraz vlastne čakáme na rozhodnutie rady, ktorá by mala potvrdiť, že, e, že tieto odmeny vyplatí. My sme odsúhlasili 6 presunov a dnes mám na stole dva kvôli tomu, že tieto presuny boli robené na báze štatistických údajov ktoré boli získané z členských štátov a, a ktoré komisia predpovedala. a komisia predpovedala vo veci ekonomického a sociálneho výboru iné čísla ako nám ich predložila dnes. dnes E, dnes e, urobila revíziu čísiel a miesto 0,7 zvýšenia pre rok 2010 je to 0,4 zvýšenia pre rok 2010. To znamená, že čiastka pre ekonomický a sociálny výbor je redukovaná a mali by sme to v tomto súlade aj schváliť. S tým, že súhlasím, aby sme odsúhlasili tento transfer. Je vous remercie. Donc, le... Ďakujem, takže ide o prevod DOC3, teda prevod číslo 3. <clears throat> Hospodársky a sociálny výbor. Kto je za? Ďakujem, proti. Zdržal sa. Ďakujem. Schválené. Pán spravodajca. Er, výboru regiónov eh, INF 6 lomené 2010. Eh, tento transfer doplňa predchádzajúci transfer, ktorý sme odsúhlasili pred týždňom, číslo INF 5 lomené 2010 a tiež hovorí o úpravách a doplňa, tento transfer hovorí o úpravách eh, transferu kvôli, kvôli tomu, čo som spomenul v predchádzajúcom transfere. A pri tomto transfere mám jednu otázku, buď na komisiu, ale ak je tu, alebo na výbor regiónov, lebo výbor regiónov šetrí určité finančné prostriedky, napríklad e, pri tlačení dokumentov. A chcem sa opýtať, že či už táto redukcia a úspora je, je zohľadnená aj e, v rozpočte na rok 2011, kvôli tomu, že tie redukcie nastanú potom aj nielen v tomto roku, ale v roku 2011. Odporúčam odsúhlasiť tento transfer. Ďakujem. Môže niekto z komisie odpovedať na túto otázku nášho spravodajcu, pokiaľ ide o úspory e, boru regionov? Zdá sa, že nikto. Áno, zdá sa, že áno. Chcem len povedať, že výpočty, ktoré boli urobené, e, sú aktuálne výpočty, pretože sú tu nové štatistické prvky, ktoré sme nedávno dostali a teda stanovisko 1,06 to bolo navrhnuté um, pôvodne, teraz sa to znižilo na 1,04 ale prevod sa netýka miest, ale chcel by som si to ešte overiť, aby sme mohli na to reagovať. Dobre, takže nech sa páči, ak chce, ak zástupca výboru regionov by nám mohol toto upresnenie poskytnúť. Mohli by ste sa najskôr prosím predstaviť? Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Pokiaľ ide o úspory v tlači dokumentov, to sa zohľadňuje v rozpočte eh, na rok 2011. Áno, You are Mr. Jacobsen. Vy ste teda pán Jakobsen? Áno, ja som pán Jacobsen. Satisfait de ses réponses, qui est pour ce virement? Takže to je za tento prevod. Contre. Proti. To sa zdržal, prosím. Jeden poslanec sa zdržal, teda je to schválené. Dobre, takže máme tu iba drobné témy v súvislosti s budovami. Je to hlasovanie e, v súvislosti s agentúrou ACER, teda agentúra pre spoluprácu e, regulátorov, pani Olmajer. Pán predseda, ja môžem byť veľmi stručná. E, notifikácia je veľmi nekomplikovaná, keďže budova, ktorá sa dá k dispozícii, Ehm, bude zaplatená zo strany vlády Slovenska. To znamená, že e, pre nás to nebude znamenať žiadne náklady ani výdavky. E, je e, tu však možnosť, že ak by sa táto budova využívala ďalej, táto notifikácia by potom prebehla. Je to teda úplne neproblematické, potom sa vypíše verejná súťaž. Ja som rozhodne za to, aby agentúra sa prešla do tejto budovy v Ljubljane, ktorá podľa mňa je veľmi dobre situovaná. V poriadku, ďakujem vám. Náš spravodajca nám radí, aby sme e, si poznačili tento projekt bez toho, že by sme sa k tomu vyjadrili. Kto je za stanovisko nášho spravodajcu? Ďakujem proti. Držal sa. Štyria. Takže nebudeme mať k tomuto stanovisko. A hovorili sme o Sofii. IRS, pani spravodajkyňa. Len veľmi stručne, ja by som bola rada, keby sme už dnes mali stanovisko k dispozícii, ale keďže tu ide o viac ako 260 miliónov eur a tam je ešte dosť mnoho položiek, dosť neobjasnených, e, mierne povedané a e, aj komisia, aj rád, aj EAD si takmer denne protirečia e, v číslach. Teda ja som požiadala, aby sme mali presné údaje o počte zamestnancov, o metroch štvorcových a tiež o výdavkoch, ktoré sa budú týkať nájmu a tak ďalej. Tak, aby sme mali presný prehľad o tom, ako to bude vyzerať, aby výbor pre rozpočet mohol prijať eh, skutočne informované rozhodnutie. Eh, teraz nemáme tieto údaje a môžem povedať eh, s istotou, že tieto plánovania budú naďalej pokračovať a, a to až do takej miery, aby sme to mohli notifikovať. Ja som v podstate pozitívne naklonená k tejto budove, pretože je vhodné, aby sa táto agentúra presťahovala do celého komplexu budov to, že to neprebehne v decembri, neznamená, že sme proti, ale chceme, aby sme mali presné a jasné údaje, aby sme potom mohli prijať rozumné rozhodnutie na základe nich. Très bien. Uh, très bien, je comprends effectivement. La... V poriadku, chápem, to je veľmi dôležitá vec. Hlavne teda to sídlo SVČ, už eh, dávam vám slovo samozrejme neskôr, takže už sme pani spravodajkyňa mali príležitosť, kedy ste nám povedali, že potrebujeme dodatočné informácie, nemáte ich ešte stále, čiže nemôžeme sa vyjadriť e, skôr ako v januári a slovo má teraz pani Gresle. Aj v Bruseli sa plánuje zriadiť kancelária pre 1500, 1600 až 1800 zamestnancov, teda bolo by celkom hodné, keby sme vedeli, ako to bude vyzerať. Pán predseda, ešte hovorí pani Holmajer. Ja by som rada sa opýtala komisie. Možno by komisia sa mohla vyjadriť k tomu, že je tu cena na, štvrtom, na štvrtový meter vo výške 255 eur. A nevieme, aká bude celková cena za celý komplex. Ja by som bola vďačná, keby komisia e, uviedla, ako sa vôbec dostali k tejto sume 245 eur na štvorcový meter, e, pretože tu to je rovnako nejasné, ako aj e, počty zamestnancov. Ďakujem. Takže to bude súčasťou otázok, e, na ktoré odpovie komisia. Ja chcem teraz povedať jednu poznámku, ktorá by si zaslúžila, aby sme sa k nej vrátili po hlasovaní o rozpočte na budúci rok, keď budeme mať podmienky, ktoré nám umožnia trošku pokojnejšie si to premyslieť. Vytvorenie ASVČ bolo uh, želané a oznámené ako politicky a rozpočtovo neutrálne. Bude tu trošku taký prebytok v rozpočte 2011 3-4 miliónov, miliónov eur, ale z rozpočtového hľadiska je dôležité, a to by mohol povedať aj pán Hartong, že daňoví poplatníci sú vždy tí istí, to sú vždy tí istí ľudia. A daň, či už bude platiť na mesto, región, štát, alebo Európu, alebo OSN, to je vždy ten istý daňový poplatník, ktorý ho bude platiť. A keď vytvoríme ESVČ spoločný spoločnú službu pre 27 európskych krajín, ak e, zamestnáme funkcionárov Bruseli, ubytomujeme ich, budeme im platiť cestovné výdavky, tak e, tu sa bude vyžadovať e, kompenzácia. Minister, ktorý bol predtým ministrom financí na Kedorse vo Francúzsku a teraz je preložený do Bruselu, tak jednoducho budú tam úspory vo Francúzsku a to je tá skutočná rozpočtová neutralita. Nie je to neutralita európskeho rozpočtu, ale globálna neutralita a preto musíme začať s vytváraním toho, čo z účtovného hľadiska voláme konsolidácia účtov, alebo účtovná a rozpočtová konsolidácia. Momentálne to nemáme. A keď diskutujeme o hospodárskej správe, keď e, e, ekonomovia porovnávajú USA a európsky systém a keď eh, je tu taký politický mix, eh, tak eh, v USA je te, tento mix úžasný, je tu dobrá koordinácia miestných národných rozpočtov a federálneho rozpočtu a menová politika Fedu je výborná. V Európe máme ekvivalent Fedu, ECB, ale nemáme federálny rozpočet, máme mm, malé rozpočty, 1% HDP, ale vôbec to tak nie je. V Európe sú rozpočtové prostriedky, ktoré sú značné. To je navýšenie národných rozpočtov plus malý európsky rozpočet. A teda ak chceme, aby teraz pán vám pokroša toto zaujíma, ako vidím, ak teda chceme mať opatrenie, aby sme, ktoré by malo dopad na rozpočet celej, e, celého ekonomického hospodárstva, ktoré je spoločné a pre spoločnú menu pre niektoré krajiny, musíme e, tam zarátať tie doplnky národných rozpočtov. Toto je teda obava, ktorú chcem pri tejto príležitosti formulovať, ale samozrejme nechcem teraz zahájiť diskusiu na túto tému, budeme mať iné príležitosti, kedy sa k tomu vrátime Pán Bokroš samozrejme chce reagovať a my to vítame. Aj Inge sa chce vyjadriť, ale ja vás chcem upozorniť na túto vec, pretože až doteraz každý pracoval sám a keď všetky členské štáty, všetky bez výnimky znížia výdavky, vznikne zdroj, ktorý si neviem, nevedia ešte predstaviť možnosť, ak sa vynaloží 1 euro v Bruseli, tak sa ušetrí 27 eur v členských štátoch. A teda výbor SURE, jeho predsednička a spravodajca o tomto hovoria. E, hovorí sa o európskej pridanej hodnote. Toto znamená európska pridaná hodnota. Čiže musíme mať taký globálny pohľad. E, Takže miesto ukončenia diskusie som zahájil, dis- ďalšiu, to som asi nemal robiť a dávam slovo Inge. Moment, also die budget... V tejto chvíli rozpočtová neutralita e, zdá sa neplatí, ale nevieme celkom presne, pretože táto otázka je e, tak netransparentná, ako si to len vieme predstaviť. Preto napríklad komisia e, predložila 450 miliónov, rada túto sumu ešte navýšila. Um, ide tu o identifikáciu 10%, ale nevieme na akom základe. Isté, že ako kontroler rozpočtu, ale ako odborník na rozpočet eh, nemôžeme byť spokojní s takýmto odôvodnením. Keď vidím um, to, ako sa zvolávajú zamestnanci pre tú diplomatickú službu, ako sa zvolávajú diplomati členských štátov, tam skutočne eh, neplatí ani, ani trochu neutralita ehm, pracovníkov. Táto služba eh, sa vytvára tak, eh, že podľa mňa je to veľmi zle pochopiteľné z pohľadu daňových poplatníkov táto Európska diplomatická služba bude jednu, o jednu tretinu menšia bude predstavovať iba jednu tretinu diplomatickej služby Nemecka. Ale v Nemecku e, máme Z Nemecka máme už mnoho zástupcov v tej diplomatickej službe, aj keď je to iba jedna tretina nemeckej diplomatickej služby, už dve tretiny diplomatov sú z Nemecka. E, nikto sa nevenuje e, týmto otázkam. Táto služba je zameraná na nárast na tých najvyšších mestiach, miestach. My to musíme potom predávať bežným ľuďom a ja nie som ochotná to robiť. En France, on appelle ça la, Vo Francúzsku to voláme Mexická armáda, to znamená armáda, kde je viac generálov ako, ako vojakov. V Európe to samozrejme neexistuje. Pán Vokroš. I'm very glad, Mr. Chair. Ja som veľmi rád, pán predseda, že ste nastolili túto tému. But I think uh, it is... Ale myslím, že je dosť zavádajúce porovnávať Európsku úniu so Spojenými štátmi americkými. Ja by som bol rád, keby ste mali pravdu, ale pri všetkej úcte navrhujem, aby o 5 rokov sme sa e, venovali konsolidácii, nič iné, iba diplomatická služba. Uvidíme e, potom, že väčšina krajín neušetrí ani cent vo svojich vlastných diplomatických službách a v porovnaní s tým, to, čo teraz vytvárame, je iba navýšením nákladov, nie sú to úspory na národnej úrovni. Um, vieme veľmi dobre, že niektoré krajiny, vrátane Francúzska, nemajú e, príliš vysokú mienku o Európskej zahraničnej službe. Myslím, že neušetríme nejaké obrovské sumy. Ale je dôležité tam hovoriť. Na nešťastie úplne súhlasím s tou vašou obavou a preto som evokoval túto tému, preto som ju spomenul. Samozrejme, pán Artong. Ďakujem pekne, pán predseda. My, vy ste veľmi, veľmi zruční v podnecovaní diskusí. No ja keď počúvam tieto slova a príspevky, tak tak mm, sa hovorí o nejakom superštáte, o veľmi dobre spolupracujúcich členských štátoch. Ja som za takú diskusiu a som za dobrú spoluprácu členských štátov No a to bude viesť k tomu, že tie existujúce náklady, no nejaký superštát by znamenal, že súčasné náklady alebo prinesú, narastú ešte nejaké iné náklady. Holandsko nepotrebuje eh, žiadnu, žiadne zastúpenie niekde na svete, nejaké trantári, no a bolo by dobré, eh, keby sme rozhodli do konca nového roku, pretože ešte stále nie je jasné, či bude financovanie mať nejakú, nejaký právny základ. V poriadku, takže tu by som to ukončil, túto diskusiu, ale vidíte, že je tu veľa rôznych tém. Ďakujem našim spravodajcom a tým pádom sme vyčerpali bod číslo 12, no a posledný bod číslo 13, naše budúce stretnutie. Nebude to na budúci rok, ale budúci týždeň. Čiže 13. decembra o 20.30 v Štrasburgu v VIK 100. Ďakujem, končím schôdzu.